fine. Um, explanations on energy efficiency. I'm going to stick to time. 67 žiadostí o vysvetlenie hlasovania máme. Varujem vás, takže to bude trvať viac než hodinu. Pani Ania eh, Sadniky, eh, nech sa páči, jedna minúta.